Okrem toho, my ako komisia pre každé opatrenie, pre každý krok musíme pripraviť zdôvodnenie, ktoré tu predložíme vám, parlamentu. V tomto štádiu po výmene s radou a parlamentom a po dnešnej správe, poradnej správe, by sme mali riešiť v témach, tieto témy v rokovaniach medzi komisiou a parlamentom, vzťah medzi nedostatkom a ochranou finančných záujmov únie, vymedzenie v tomto, tomto návrhu nástroje alebo ďalšie mechanizmy článku 7. To je jasné, to musí byť úplne jasné. Nemôžeme vytvoriť žiaden šedý priestor medzi rôznymi nástrojmi a možnosťou konať. K tomuto máme aj e, právny odbor, ktorý nám pomáha starať sa o to, že všetko je kryštálovo jasne opísané a jasne sa uvádza, aký nástroj je pre ktorý prípad nedostatku vhodný. Niektoré členské štáty žiadajú v rade zoznam možných nedostatkov. Žiadajú niečo konkrétnejšie, rozšírenejšie, komplexnejšie aby to bolo vyčerpávajúcejšie, alebo vyčerpávajúce dokonca, tým by vznikla právna istota. Ja si myslím, že to je pravda. Môžeme pripraviť takýto zoznam, ale ten musí byť otvorený alebo aby sme mohli použiť mechanizmus aj pre príklady, o ktorých dnes nevieme, ktoré sú nepredvídateľné, aby Európa bola pripravená na každú situáciu, ktorá môže vzniknúť. Hovorí sa o indikatívnej lehote, v rámci ktorej musí komisia začať konať. Keď dostane od členského štátu odpoveď, má potom určitú lehotu. To si myslíme, že je správne, ale tu by som povedal, že dôslednosť je dôležitejšia ako rýchlosť. Mus, mne je dôležitejšia aj komplexná znalosť situácie a preto tá lehota nemôže byť prikrátka mala by začať až potom, keď sa vypočuje členský štát a keď odovzdá svoje stanovisko. Ďalej chcete informačné zdroje, z ktorých vychádza činnosť našej práce. Chceli by ste vidieť ich spresnenie? Áno, aj to chápem. Zoznam E, rozhodnutí súdu, na ktorých sa môže komisia odvolávať a informačné zdroje, ktoré využívame, tak môžeme to spresniť a aj otázka ochrany e, oprávneného je niečo, čo si vyžaduje, e, čo má svoju hodnotu mechanizmus, o ktorom dnes hovoríte a ktorý vo u vás v dobrých rukách. Je dôležitý stavebný kameň našho návrhu komisie na ďalší finančný plán od roku 2021 po rok 2027. Ak schválite tento návrh, bude viesť k hospodárnosti, poriadku rozpočtu a prispeje k celkovej eh, racionalite rozpočtu a ochrane peňazí daňových poplatníkov tým vyplníme určitý nedostatok v európskom práve. Chcem vás požiadať, aby ste túto medzeru optimálne vyplnili a aby ste naše, našu poradu alebo aby ste našu prácu v tomto roku viedli tak, aby e, výsledok zohrával dôležitú úlohu v ďalšom rozvoji. Ďakujem vám veľmi, dobre, e, ďakujem vám veľmi pekne za vašu veľmi odbornú spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne v mene výboru pre e, regionálny rozvoj pani Mihajlova. Vážený pán predsedajúci, vážený komisár, Výbor pre regionálny e, rozvoj zaujal stanovisko k tejto správe o právnom štáte a obrane demokracii. Základné ľudské práva sú pre nás základným kameňom dôvery v Európy. Snaha komisie implementovať všeobecnú definíciu právneho štátu musia sprevádzať dodatočné garancie, aby sme zabezpečili, že koneční príjimatelia európskych fondov nebudú negatívne ovplyvnení. Rozsah a úroveň sankcií by mala byť proporčná a mala by byť založená na rovnakom zaobchádzaní so e, štátmi a berúc do úvahu sociálnu situáciu v krajine. Čo sa týka e, investičných fondov, kde komisia implementuje rozpočet, sú tu určité nedostatky, ktoré by mohli byť zistené v právnom štáte potom nariadenie o e, všeobecných pravidlách sa môže takisto implementovať. No a komisia by mala monitorovať právny štát v členských e, štátoch ale samozrejme a aj to, či si členské štáty plnia svoje záväzky. Ďakujem veľmi pekne. A v mene pán Šolc na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. V mene výboru pre ústavné záležitosti je nevie, veľmi dôležité, že nové nariadenie, e, ktoré sa zaoberá e, v prípadov všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu e, v členských štátoch stanovuje e, základné pravidlá pri plnení e, rozpočtu. Samozrejme, nezávislosť a nestrannosť spravodlivosti sú nevyhnutné a práve preto sme sa ako výbor AVKO rozhodli spracovať aj povinnosti e, členských štátov v tejto oblasti a stanoviť jasné spôsoby, akým spôsobom sa to môže prejaviť na finančnej solidarite, e, ktorá má byť garantovaná. My by sme chceli, aby sa komisia postarala o, postarala o to, že budú prijaté potrebné a primerané e, opatrenia prostredníctvom programov a fondov. A práve preto sme chceli zaviazať komisiu, aby eh, dostatočne samozrejme aj sledovala dopady na jednotlivé rozpočty. No a v neposlednom rade úloha Európskeho parlamentu eh, a jeho právo byť informovaný eh, samozrejme musí byť ešte posilnené. Tento proces musí byť transparentný a samozrejme musí zodpovedať aj procesu a princípom primeranosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, prejdeme na eh, rečníkov za politické skupiny. Eh, za skupinu EPP, pani Gresle. Ďakujem veľmi pekne, komisár. Samozrejme, je tu niekoľko článkov, ktoré boli predložené a samozrejme, ja si slubujem od týchto článkov veľmi veľa, pretože je to prvýkrát, kedy sa budeme zaoberať práve nedostatkami e, v oblasti e, zásad právneho štátu a chcela by som sa poďakovať kolegom za túto e, správu no a samozrejme poukazuje na veľkú slabosť vo vzťahu medzi Európskou úniou a jednotlivými členskými štátmi. Vidíme, že toto je nový vývoj, ktorý by mal zahrňať napríklad aj korupciu. Vidíme, že práve sa v niektorých štátoch prejavuje nepotizmus e, v tom, že práve tí, čo sú pri moci, zabezpečujú práve svojej rodine e, zisk e, z európskych fondov. A to je niečo, čo musíme E, zabrániť. No a samozrejme je tu ešte článok 7, ktorý by sme nechceli nejakým spôsobom e, oslabovať, e, kde sa hovorí o tom, že takýmito prostriedkami nemôžno samozrejme umlčať orgány činné v trestnom konaní, respektíve orgány, ktoré sú zodpovedné za vyšetrovanie. Ale samozrejme musíme si položiť aj otázku, akým spôsobom sa budeme e, vysporiadávať práve so záležitosťou prania špinavých peňazí na úrovni členských štátov. Samozrejme, toto nariadenie nerieši všetky problémy, minimálne však pomáha Európskej komisii do ruk nástroj, e, ktoré, ktorý môže využívať v prípade takýchto e, nedostatkov aj keď neberieme napríklad do úvahy krátenie daní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za skupinu SAD pani Ayala Sender, dve minúty. Sí, gracias, eh, presidente. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Gardia Sabal, takisto aj pánovi Sarvamovi za tú prácu, ktorú vykonali. Určite bola zložitá. Tiež by som uvednostnila také priame sankcie a politické sankcie. A na rade a nie, aby to potom riešila komisia a parlament takéto veci, ktoré v skutočnosti ehm, majú dopad na dobre meno e, európskeho financovania, čo samo o sebe už nemá veľmi dobré renomé, takže to je to posledné, čo by sme v tomto zmysle potrebovali, ale e, spravodajcovia pripravili dobrý text e, a je tam aj tento aspekt ochrany fondov obsiahnutý. Bez nezávislého súdnictva judikatúry. Samozrejme nie je možné ochraňovať záujmy, finančné záujmy európskych e, fondov, ktoré ovplyvňujú e, beneficientov a občanov a e, to už by bola kvadratúra kruhu, aby sme menili, novelizovali zvyky vlád prostredníctvom takýchto sankcií, ale bez toho, aby to tí koneční príjemcovia e, dostali. To, čo tu teraz bolo povedané, e, s tým úplne nesúhlasím. Čím viac e, tieto rozhodnutia pôjdu mimo politické rozhodnutia, teda aj Európsky parlament do toho spadá. My robíme napríklad správy o ľudských právach, tak za každým je to isté, isté riziko. Ale chápem, prečo to tak spravilo a budeme to samozrejme mm, sledovať zblízka. Myslím, že ten text je dobrý, je zložitý, je komplexný ale pokiaľ budeme dobre ex, uh, aplikovať, dobre aj vysvetľovať ľuďom, tak dosiahneme to, čo e, e, sme hovorili aj dnes do obeda, a to síce, že ak chceme Európu, ktorá chráni, o ktorej hovorí <laughs> pán aj Macron, tak najprv treba trestať tých, ktorí sa snažia tú Európu rozbiť a myslím, že o to presne v tomto texte ide. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A v mene skupiny EKR pán Čarnecký, jedna minúta. Pán predsedajúci, vážení koleg- kolegovia, súhlasím s predrečníčkou Ajalou Sander s tým, že musíme ju chrániť pred tým, ktorí chcú zničiť Európu. Ale kto ju chce zničiť? Tí, ktorí vyvolávajú vlny euroskepticizmu svojimi činmi v európskych zemiach, alebo tí, ktorí sa e, zamiešavajú do práv členských štátov a tým vyvolávajú vzburu ľudí niekde na ulici, ako vo Francúzsku, alebo to spôsobuje zmeny pri volebných urnách, či sme videli v Česku, Polsku, Rakúsku, ale aj Taliansku napríklad. Zdá sa, že mal pravdu pán Sarvama, keď hovoril o pandorinej skrinke. Aby sme však neotvárali pandorínu skrinku tým, že urobíme rozhodnutie, ktoré bude zle interpretované. Samozrejme, ja uznávam právo e, politika na kandidovanie na pozíciu sudcu v Karlsruhe. My sa nechceme ale miešať do vašich záležitostí a prosíme, aby ste si ctili e, tie zemi, zeme, ktoré boli tu atakované. Boli tu spomínané Maďarsko napríklad. Oni majú demokraciu, ktorú si sami zvolili a my to musíme rešpektovať. Je to veľmi kontroverzný návrh. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za AD pani Jatemáky. Ďakujem veľmi pekne právny štát je základom demokratického štátu. Ak si nebudeme ctiť princípy právneho štátu, potom aj spolupráca medzi jednotlivými členskými štátmi bude ohrozená. Keď e, členské štáty dodržiavajú e, zodpovednosť, e, chcela by som však poukázať na to, že napriek tomu sa nerieši e, tieto veľké, toto veľké očakávanie. Ide však o ochranu prostriedkov e, Európskej únie a je nevyhnutné, aby sme dohľadli na to, aby tieto prostriedky boli vynakladané správnym spôsobom. A samozrejme, bez toho, aby sme si to neodsúhlasili, nemôžeme postihovať samozrejme problémy, ktoré sú vo všeobecnosti vzťahnuté na právny štát. Čo sa týka e, presadzovania tohto mechanizmu v praxi bude samozrejme nesmierne zložité. E, navrhli sme určité zlepšenia. Avšak ja si myslím, že bude v konečnom dôsledku e, veľmi ťažké presadí Moja frakcia podporuje tento návrh, avšak z právneho hľadiska je toto nariadenie veľmi komplikované a byrokratické. Samozrejme, uvidíme, ako to bude fungovať v praxi. A teraz za skupinu. Hishkin tergėdol šiais aras je ťažké pochopiť, o čom tu hovoríme. I keď hovoríme o právnom štáte, tak to, čo sa naozaj deje, je, že robíme z toho politický nástroj a veľmi ťažko sa implementujú pravidla jedným smerom a nie druhým. To ma naozaj znepokojuje, lebo to môže mať dopad na rôzne krajiny. Budú tam výhody pre bohaté krajiny, povedzme. A mne sa zdá, že vytvárate situáciu, kde krajiny nebudú zodpovedné za peniaze, ktoré k ním prichádzajú, ale my musíme chrániť náš rozpočet a nemyslím si, že by komisia mala mať takúto právomoc, takúto silu rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú právneho štátu v niektorých krajinách. Komisia sa rada stiahne, keď sa pozeráme na to, čo sa deje v Španielsku, aká je situácia v Katalónsku, a komisia e, sa nezasahuje do tejto veci a nehovorí o ľuďoch, ktorí chcú hlasovať. A potom tu máme teraz takýto postup, ako zaručíme rovnosť v EÚ. Tu hovoríme o obchodných veciach. Keď vidíme, že to bude výhoda pre tých, ktorí sú na strane komisii, takže potrebujeme to ešte spresniť a vysvetliť. To vidíme, keď sa pozeráme na tie rôzne právomoci, ktoré sú v niektorých krajinách. A vidíme, že v niektorých krajinách, e, ktoré teraz trpia, nedostanú primeranú ochranu. Neviem, či je to naozaj najlepšia cesta vpred. Máme už dvor auditorov a nemali by sme sa pozerať na politické veci. Takže chcem požiadať komisiu, aby to ešte raz prehodnotila a aby sa vzdala niektorých právomoci. Ďakujem veľmi pekne za pán Arnold za skupinu EFDD. Ďakujem veľmi pekne, pani pán predseda. Táto debata ukazuje, že čo sú tie okolnosti, keď sa to použitie. Keď hovoríme o zneužití fondov a peňazí daňových platníkov tak to je jedna vec. A ja určite zo všetkých síl podporujem zabránenie podvodom a zneužívaniu. Ak hovoríme o situácii, kde si EÚ myslí, že členský štát koná spôsobom, ktorý sa mu nepáči a príjme politizované rozhodnutie proti členskému štátu, tak to je iný príbeh. A mne sa zdá, že pán Čarnecký tu hovorí k veci. Ešte to, čo mňa znepokojuje, ten postup komisie, keď koná a to, že rada má mesiac na reakciu, aby konala proti tomuto a inak sa fondy pozastavia. Mne sa to zdá nielen ako vec, kde chýba dôkazné bremeno, ale vadí mi to smerovanie. Potrebujete dôkazy, predsa aby ste dokázali, že niečo je nesprávne, ako naopak a obávam sa, že v praxi to bude viesť k situácii, kde máte nevolenú komisiu, ktorá bude posudzovať volenú vládu. Obávam sa, že to je návrh, kde rozhodnutie o sankcionovaní môže vychádzať, ja neviem, z toho, či sa krajina páči EÚ a tak ďalej. Nemyslím si, že to je dobrý postup. Neužiť, či ide po Polsko, alebo Maďarsko, či Španielsko, Myslím si, že eh, hoci čo sa stane, vždy sa to bude vnímať politicky. A pán predseda, ak EÚ chce naozaj ukázať, že chce dodržiavať právny štát, tak to ukázte. To by znamenalo emulovať tie najlepšie postupy tých, ktorí dodržiavajú právny štát. A to mne tu chýba. Ďakujem veľmi pekne a za Európu národu a slobody pán Žoltek. E, tento projekt Európskej komisie je konečným krokom prizjať absolútnu moc za členskými štátmi. Teraz môžu úradníci komisie znížiť financovanie pri krajinách, ktoré sú neposlušné Stačí, ak úradníci zistia, že nám sa páči rovnosť homosexuál, že my nemáme dosť radi migrantov, homosexuálov, ženy, ale my príspevok musíme ďalej platiť aj súčasť e, daní, ako aj poplatok za spalovanie uhla. A to v najbližších rokoch zničí polskú ekonomiku komisia bude tá, čo bude mať právomoc. Preto sme e, e, vytvorili stranu Polexit, aby sme bojovali proti tejto škodlivej inštitúcii. Chceli by sme byť v Európe. Schumann hovoril o slobodnej Európe, slobode prejavu a podobne, cestovania. Ale ak sa EÚ chce stať mocnosťou a chce z našej krajiny spraviť vykoristovanú, vyčerpanú kolóniu, musíme odísť. Apelujem na občanov všetkých krajín, založte podobné strany u seba doma a spolupracujme na vytvorení EÚ tak, ako si ju predstavovali otcovia zakladatelia, alebo vytvorme novú, dobrú EÚ. Teraz pani Montal, nezaradená. Ďakujem pekne aj v deklarácii e, ľudských práv je jasne napísané, že princíp suverenity ten je národný. Nikto, nikto iný nemôže e, používať autoritu, na ktorú nemá právo. A Európska komisia nemá takúto autoritu, pokiaľ ide o národné štáty. Keď dávame komisárovi, komisárom e, možno sankciovať, e, sankcionovať takéto e, štáty, ktoré vraj niečo nedodržiavajú, tak v skutočnosti vy porušujete tieto základné princípy suverenity a podľa e, e, tohto predpisu kvôli Orbánovi je možné e, ľuďom zobrať peniaze len za to, že nejaká univerzita tam zatvorila svoje, ukončila svoje pôsobenie alebo z nejakých iných podobných dôvodov. Veď predsa Brežnev už spomínal obmedzenú suverenitu mal tento koncept a Európska únia sa ako keby k tomuto Brežňovému e, konceptu e, vracala a uistím vás, že v tom prípade bude mať Európska únia rovnaký e, osud ako aj Sovietský zväz, aj to zaslúži. Takže nech žije suverenita národov a sloboda. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Marinescu, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedkynia. Ďakujem pekne. Ja si e, myslím, že potrebujeme toto nariadenie. Európsky rozpočet by mal byť e, efektívny a všetky pravidla treba dodržiavať. Ak niekto nedodržiava nejakú e, hodnotu, tak potom, mm, či to je právny štát alebo niečo iné, tak mali by sme mať možnosť zasiahnuť a chrániť európske peniaze. E, Navrhy alebo text spravodajcov e, vyjasňujú niektoré, povedzme, nezatočne jednoznačné veci, ktoré boli v pôvodnom návrhu komisie, aj keď stále tam ešte niečo chýba. Napríklad e, to nastavenie toho, do akej miery vlastne nefungovanie právneho štátu ovplyvňuje využívanie finančných prostriedkov Európskej únie. Toto prepojenie tam nie je jednoznačne formulované. Nie sú tu dostatočné záruky toho, že e, príjemcovia takýchto projektov dostanú tie peniaze v prípade, pokiaľ to pozostavenie e, platieb e, danému členskému štátu prebehne. Sú tam ďalšie podmienky a tie sa prekrývajú s článkom 7 zmluvy. Ja dúfam, že rokovania s radou E, nakoniec eliminujú tieto posledné nedostatky nejednoznačnosti, aby e, toto, tento predpis mohol byť, e, mohol byť v prospech našich občanov uplatňovaný. Ďakujem pekne ďalej pani Toma, ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážení kolegovia, demokracia to je veľmi vzácná vec, je to krehká vec a je to vážna vec. Nie je možné to nechať iba vládam na starosť. E, a aj v Európskej charte základných práv sa uvádza, že vychádzame z princípov demokracie a právneho štátu. To je tam uvedené. Čiže e, vlády majú povinnosť garantovať tieto záležitosti. Ale za posledné roky sme videli e, rôzne tendencie, ktoré sú neakceptovateľné, ktoré sú nebezpečné, ktoré sme si mysleli, že sa už skončili. Či to je sloboda médií, či to je nezávislosť súdnictva, či to sú ľudské práva. A bohužiaľ e, stále tieto tendencie pokračujú všade alebo na viacerých miestach e, Európy. A poviem vám, že e, to sa môže teoreticky týkať každého členského štátu. Poprosím vás, kolegyňa, tichšie. Čiže Európska únia potrebuje efektívny nástroj na to, aby tieto nedostatky riešila, e, tieto tendencie riešila, pokiaľ vláda sa nejaká správa takýmto spôsobom. Takže ďakujem veľmi pekne komisii za túto iniciatívu, ale hlavne našim e, kolegom Sarvamovi a Gardia Zabal, e, že spravili naozaj veľmi dobrú prácu, pokiaľ ide o prepojenie rozpočtových otázok a hodnôt Európskej únie a riešia takýmto spôsobom nedostatok v našom právnom systéme, tak ako to aj pán komisár spomínal. E, pokiaľ ide o právny e, základ, e, tento mechanizmus musel byť nakoniec prepojený na európsky rozpočet a znamená to, že my budeme veľmi obozretní, pokiaľ ide o aplikovanie tohto mechanizmu a to z dvoch dôvodov. Poprvé, budeme dávať pozor na to, aby naozaj boli efektívne sankcionované vlády, vlády a nie e, občania, ktorí majú takéto peniaze dostávať. Pretože samozrejme bolo by to absurdné, aby to boli napríklad študenti, aby to boli výskumníci, univerzity, polnohospodári, regióny, ktorí budú doplácať na to, že nejaké chyby spravili ich vlády. To by bola dvojitá, dvojitý trest pre nich. A druhá vec, e, chcem zabraniť tomu, aby tento nástroj E, ktorý obhajuje právny štát, aby sa z toho nestal nejaký nástroj e, rozpočtových e, krokov alebo nejakého škrtania, nejakých úspor, keďže už dobre vieme, že ten rozpočet aj tak nie je taký, ako by mal byť a dúfam, že komisia sa nebude nejakým spôsobom týmto smerom vyberať. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Kužmiuk. Panie przewodniczący, panie komisarzu, zabierając głos. Pani e, predsednička, pán komisár, chcem poukázať na to, že i keď spravodajca mal určiť kritéria pri nedostatkoch oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, zostal tu zostala tu pomerne veľká oblasť, kde je pomerná svoj vôľa. To potvrdzuje aj e, rozhodnutie Európskeho dvora auditorov. Pri tejto príležitosti chcem poukázať na to, že existujúce predpisy umožňujú zablokovať prostriedky, ak sa nedodržiava finančná disciplína. Máme tu príklad Francúzska a 3 bruto zadlženia a Francúzsko nebolo potrestané. Takže tieto nové nástroje, ktoré sa môžu použiť svojvoľne, predstavujú niečo nezodpovedné a preto bude polská delegácia hlasovať proti tejto správe. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Ali, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, komisár Ottinger aby sme chránili európsky rozpočet a finančné záujmy, potrebujeme nové nariadenie, ktoré nebude sankcionujúci mechanizmus, ale zaručí zdravé spravovanie. Po, hovorí sa tu o ochrane záujmov EÚ podľa hodnot EÚ zakotvených článku 3 zmluvy. Nedostatky, pokiaľ ide o právny štát, by mohlo ohroziť finančné záujmy únie. Komisia by mala mať poradný panel odborníkov, ktorí budú každý rok vyhodnocovať dodržiavanie právneho štátu v členských štátoch a komisia, keď bude rozhodovať, má zohľadniť e, e, takéto rozhodnutie. Ide o ochranu konečných príjemcov a sú tam navrhnuté aj ďalšie opatrenia, Komisia má zabezpečiť, že každá čiastka vyplatená vládou členského štátu sa dostane do rúk beneficienta a potom parlament má rovnaké postavenie ako rada v procese príjmania alebo zrušenia opatrenia. Komisia príde s návrhom, ktorý predloží parlamentu a rade navrhne čiastku alebo opatrenie, niektoré nádobudne účinnosť, len keď obidve e, inštitúcie ho nezamietnú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Viegas, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. To, čo my chceme dosiahnuť touto správou, je zabezpečiť, že poskytovanie prostriedkov členským štátom vychádza z dodržiavania zásady právneho štátu, ale musíme sa spýtať, o akom právnom štáte hovoríme a kto bude definovať, či existuje alebo neexistuje. EÚ bude preverovať, ako fungujú inštitúcie v danom členskom štáte. A toto je EÚ, ktoré neakceptovalo výsledky referenda vo Francúzsku, Holandsku, Írsku a neakceptuje výsledok brexitského referenda o Brexite. To sú výsledky, ktoré vyjadrili ľudia, obyvateľia, ktorí chceli odísť z EÚ. A čo sa stane potom? Budú to tí chudobní, ktorí budú platiť účet? A to sa môže stať tiež, pretože EÚ rieši utečencov určitým spôsobom, a penalizuje mimovládky, ktorým chcú pomôcť, vyhľadávať, zachraňovať. To ohrozuje legitimnosť EÚ, ak by zasahovala do e, právneho štátu. Zvrchovaní ľudia rozhodujú o svojej vlastnej budúcnosti a vyberajú si svoj model rozvoja a vývoja. A to môže byť v rozpore s tým, čo chce EÚ. To znamená, my sme proti tomuto nástroju a zamietame ho. Pán predseda, hovoríme o ochrane rozpočtu EÚ na základe nedostatkov právneho štátu. Tento názov hovorí o tom, že sa hľadá prostriedok, ako potrestať krajiny ako Maďarsko a Polsko, ktoré sa nepodriadujú voli EÚ. Arogantská elita EÚ hovorí o hodnotách, a predpokladá, že všetky členské štáty to preberú. Chceme nové daňové e, zaťaženia pre členské štáty. štáty. Krajiny sa musia, musia byť povinne solidárne aj v oblasti daní Chceme tu mať panel expertov a komisia má samostatne rozhodnovať. Tu hovoríme o ďalšom vyprázdňovaní zvrchovanosti krajiny. Zdá sa, že ide len opatrenia voči Polsku a Maďarsku. Tieto trucujúce krajiny sa teraz po desaťročiach komunistickej diktatúry nedajú len tak ľahko zlomiť. Preto budeme hlasovať proti. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A teraz pani Schmidt, 1,5 minúty. Ja, Ďakujem veľmi pekne predstaviteľ komisie, vážené kolegyne a kolegovia. Samozrejme, klasiem si otázku, do akým, akým smerom sa uberá táto diskusia. Európske e, fondy nie sú žiadnym darom, sú to investície. A keď má štát e, problém keď v ňom niečo nefunguje, samozrejme treba voči tomu niečo podniknúť. Iba jeden príklad, 80% rozpočtu Európskej únie v roku 2017, čo bolo 125,6 miliardy e, eur, bolo použité na účely v členských štátoch. Samozrejme, ak tu je nejaký problém, tak bude musieť byť riešiť. Krajiny ako Polsko v roku 2006 dostali 10,6 milión eur, e, Rumunsko 3,7, e, Slovensko 3 miliardy a e, Česko 4,6 miliardy. A tie, samozrejme tieto členské štáty majú stále veľké nedostatky. A samozrejme musíme mať teraz konečne k dispozícii nástroj, aby sme mohli tieto financovanie zastaviť, kým tieto problémy v týchto členských štátoch nie sú vyriešené a samozrejme, to bude podporené vyšetrovatím e, OLAFom. E, samozrejme, tieto požiadavky sú založené na konkrétnych e, záležitostiach. A samozrejme, tieto fondy nie sú žiadne investície, sú to investície. A samozrejme, pokiaľ sa nič nemení, potom Európska únia musí vyvodiť konsekvencie, pretože tieto peniaze sú peniaze daňových poplatníkov dôsledkom. Ďakujem veľmi pekne. Pani, Kienge na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako si môžeme položiť otázku európskym občanom, aby eh, dodržiavali princípy eh, v dohodách o Európskej únie, ak samozrejme eh, nedodržiavame záväzky v niektorých členských štátoch. A samozrejme vďaka zdieľanej kultúre právneho štátu zo strany inštitúcií tá sa môže ešte obnoviť e, dôveru občanov e, v inštitúcie. A samozrejme e, to tým, že sa budeme sami pridržiavať našich politik. Samozrejme, čo sa týka všeobecných kritérií dodržiavania princípov členských štátov, ktoré sa vystavujú potom sankciám zo strany Európskej únie, musia byť samozrejme E, veľmi pevne dodržiavané, aby sa zabezpečilo nie len dobre vynakladanie finančných prostriedkov zo strany Európskej únie, ale aby sa zabezpečilo aj dostatočná dôvera v inštitúcii. Nechápem, aké sú samozrejme motivácie, e, e, ktoré v pozmeňovacích návrhoch podtačajú pôvodný návrh komisie. Musíme mať plnú úctu k hodnotám, ktoré sa týkajú legitimnosti európskeho projektu tak, aby Európska únia mohla chrániť vlastných občanov. Ďakujem veľmi pekne. Pani Tomašič. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. E, Úniu drží pohromade e, vyznávanie spoločných hodnôt a samozrejme nemáme návod, ako robiť veci v spoločnom záujme, ale je jasné, že tieto hodnoty sú častokrát potláčané vďaka finančným záujmom. Ale samozrejme, e, my nemôžeme ísť na úkor vlastných hodnot. Musíme naopak e, postupovať e, v súlade s nimi. A to je aj využívanie našich spoločných finančných zdrojov. Samozrejme, teória a prax sa líšia. Videli sme Eh, veľmi zvláštne vyznávanie spoločných hodnôt. A boli sme tu aj svedkami toho, že eh, tí, ktorí, eh, tie členské štáty, ktoré mali iný názor, boli vystavené sankciám. Ale myslím si, že musíme chápať, aké, akému, akej úlohe majú tieto mechanizmy slúžiť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani, br, pán Broa. najprv. Eh, áno, eh, väčšina euroskeptikov tu sedí eh, blízko pri mne a komisia naozaj posilňuje svoje represívne možnosti. Teraz napríklad, ak obviníme nejaký členský štát, že nedodržuje právny štát, tak nebude dostávať peniaze. Konkrétne komisia by mohla škrtať peniaze pre členské štáty, E, ktoré nesplňa tie najnovšie predstavy komisie, čo si ona vymyslí, či to je odmietnutie migrantov alebo nejaké rozpočtové záležitosti, tak zrazu nedostanete peniaze. Toto bude stále vydieranie členských štátov a to je neakceptovateľné. Predsa e, financie Európskej komisie prichádzajú z členských štátov, čiže od našich vlád, od našich ľudí, od občanov Talianska, Polska alebo Maďarska naši občania tieto vlády zvolili. Takže e, nejaké podmienky, pokiaľ ide o európske financie, to nedáva žiaden zmysel. Ďakujem. Ďakujem, e, pán Deutsch. pol minúty. E, Vážení kolegovia, zdá sa, že je tu nejaký inštitucionálny fetišizmus, ktorý ma znepokojuje kde hlavným cieľom Európskej únie a ich inštitúcií je zabezpečiť, že tu existujú princípy právneho štátu. E, vážení kolegovia, členské štáty, ale aj Európska únia by sa mali zamerať na zabezpečenie slobody európskych občanov a na to, aby vykonali všetko, aby zabezpečili, že Európa bude prosperujúcim regiónom, ktorý zaručí mier, a prosperitu. Toto je to, čo znamená právny štát. Je to legislatíva inštitúcie. Všetky tieto sú podriadené e, tomuto. Samozrejme, sú tu určité fenomény, ktoré predstavujú hrozbu členskému štátu. Avšak Európska únia nemôže prijať rozhodnutie, kde príjme také opatrenia, ktoré idú proti právnemu štátu v mene jeho ochrany. Preto myslíme si, že tento návrh je e, slabý a bude e, opäť ešte rozriedený parlamentom a nehovorí jasne, aké pravidlá budú implementované a akým spôsobom budú implementované, keď budú tieto finančné časti schválené. Takže nemôžeme to schváliť práve preto, že to ide proti právnemu štátu. Ďakujem veľmi pekne, pán e, Gajer. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, e, vážení kolegovia. E, z tu hovoríme o, právnem, o právnom štátu ako o téme, ktorá poháňa vpred Európsku úniu. Ja som sa pýtal mojim, mojimi občanmi a bol som dotazovaný, prečo Európska únia nič e, nerobí, e, pretože e, sú tu členské štáty, ktoré poberajú fondy, avšak nedodržiavajú spoločné pravidlá. Avšak pravidlo právneho štátu je to, aby sme mohli aj zabezpečiť správne využívanie finančných prostriedkov z Európskej únie. Samozrejme, pokiaľ tomu tak nie je, tak sa vystavujeme riziku zneužívania a podvodu. A samozrejme, e, samozrejme netreba tu samozrejme e, ovplyvňovať a urobiť to tak, aby to malo dopad napríklad na farmárov a ostatných ako sociálni demokracie. Sme za sankcie, e, ktoré využívajú nesprávne formáry, e, formy zdaňovania, a ktoré, zabezpe- ktoré zabezpečujú to, že prostriedky sa nedostanú tam, kde majú byť, ako do škôl a do nemocníc. Samozrejme, toto bude fungovať, keď budeme chrániť e, naše e, základné hodnoty a keď budeme na tom spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Weidenholzer na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Hovoríme tu o e, solidarite, na ktorom a princípe solidarite, na ktorom je vybudovaná Európska únia. E, samozrejme musíme e, ako aj členské štáty prebrať určitú mieru zodpovednosti. Samozrejme je preto veľmi dôležité, že využitie týchto prostriedkov je spojené aj s určitými kritériami. Samozrejme sú tu štáty, ktoré využívajú tento princíp a privádzajú ale systém solidarity úplne do absurdných e, rozmenov. Musíme zabezpečiť, aby právny štát bol e, princípom, ktorý je dôsledne kontrolovaný. Ak členský štát systematicky e, prekračuje princípy právneho štátu, musíme aj primerane reagovať. Preto podporujeme tento nový mechanizmus a vítame komisiu pri jej novej iniciatíve. Pre nás je to každopádne veľmi dôležité práve v súvislosti s iniciatívou Európskeho parlamentu, pretože práve rozpočet je jedno z najdôležitejších prerogatív a právomoci tohto parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz... A teraz budeme pokračovať so spontánnou rozpravou. Mám tu 5 žiadostí o slovo, všetkých 5 prijímam. Pani Šrojdrova, minutu. A udelení slova kolegyne a kolegové, vidím že niektorí predrečníci sa predrečníci sa obávajú zneužitia tohto nariadenia proti demokracii. Áno, podobne ako premiéri našich štátov zneužívajú svoje postavenie, svoju moc, tak to riziko tu určite je aj na strane EÚ, EU, na európskej úrovni ale ja si myslím, že zásady Európskej únie musia byť dodržiavané a chránené členskými štátmi, ako aj na úrovni EÚ a pokiaľ sa v tomto prípade uskutočňuje porušovanie, musia existovať nástroje na vymahateľnosť. Ja sama som niekoľkokrát nepodporila aktiváciu článku 7, pretože podľa môjho názoru to je veľmi silný krajný politický signál, ktorý do značnej miery stigmatizuje vládu alebo krajinu a ukazuje sa, že tento nástroj nie je dostatočný na ochranu rozpočtu Európskej únie, na ochranu právneho štátu. Myslím si, že sa musíme pokúsiť nastaviť nový ochranný mechanizmus. Je to lepšie, než sa bezmocne pozerať na rozkrádanie európskeho rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na minútu Žané Antelepto. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ja som si prečítala túto správu a pripomína mi to Orvelové knihy. Európska únia z nej sa stáva skutočne mm, pomaly e, taká farma zvierat, ako aj v Orvelovej knihe. Niektoré zvieratá sú E, niektoré členské štáty v tomto prípade sú e, rovnejšie ako ostatné. E, ja pokiaľ sa nemýlim, sú iba dve európske krajiny, o ktorých tu reálne hovoríme. Reálne hovoríme. Pokiaľ chcete, aby sme zajtra hlasovali za takúto správu, tak dajme tam všetky členské štáty, ktoré by mali byť takýmto mechanizmom kontrolované. Dajte to do praxe aj u vás. V opačnom prípade nebude rovnoprávosť medzi členskými štátmi a e, tá teória e, ochrany e, záujmov EÚ teoreticky je to fajn, ale kto to naozaj bude kontrolovať, kto to bude mať pod palcom. A ja keď čítam ten dokument, mám taký pocit, že v skutočnosti chcete ľudí zastrašovať, aby sme sa báli, že prídeme o peniaze. Dávam konkrétny príklad Hovorí sa, že komisia by mala identifikovať eh, nejaké všeobecné nedostatky v tejto oblasti na základe všetkých zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Čo to znamená eh, vhodné zdroje, disponibilné zdroje? Hovoríme o médiách, hovoríme o mimovládkach, hovoríme o nejakých eh, kolegoch, z iných krajín, ktorí by to nahlasovali. Treba dávať pozor na takéto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, dodržte rečnícky čas, aby mohol každý hovoriť. A teraz pán Marias, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Článok 7 chráni právny štát a hodnoty Európskej únie ale článok 7 e, platí v rámci samotnej zmluvy. To znamená, implementácia článku 7 musí rešpektovať právomoci EÚ a teda článok 7 bude fungovať len vtedy, keď EÚ má určité právomoci. Samozrejme, že chceme bojovať proti podvadom a nedostatkom ale to neznamená, že by sme mali využiť článok 7 na politický nástroj a zasahovať do vnútorných záležitostí krajiny, lebo to bude viesť potom vlastne alebo rovná sa neokoloniálnej politike. A taktiež netreba zabúdať na to, že keď Trojka robila to, čo robila, sme prišli do parlamentu a odsúdili sme to, ale nikto neprijal žiadne opatrenia, aj keď boli proti právnemu štátu, a keď sme počuli aj, že bailout je proti ľudským právam, je zákonný a legitimný, takže buďme veľmi opatrní pri implementácii tohto mechanizmu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Maletič, jedna minúta. Ochrana ľudských práv ľudskej dôstojnosti, európskych hodnot, právneho štátu nemá alternatívu a ja nemôžem súhlasiť s vyhlásením, že toto je otázka ochrany finančných záujmov EÚ a jej rozpočtu. Toto je otázka ochrany nás všetkých. Tie opatrenia, ktoré príjmame, nemôžu byť naviazané na fondy, ktoré využívajú jednotlivé členské štáty, lebo to znamená, že v prípade porušení a v prípade nedostatku fungovania systému spravodlivosti budú e, krajiny viac trestané, tie krajiny, ktoré používajú tieto prostry a budeme mať menej sankcií v krajinách, kde je menej prostriedkov. A i keď sme dosiahli významné zlepšenie návrhu, potrebujeme ho ešte zdokonaliť, aby sme zabezpečili, jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch bez ohľadu na fondy. Ďakujem veľmi pekne a pán Pope, posledný rečník. Máte slovo, nech sa páči, v rámci spontánnej mm, rozpravy. Ďakujem pekne. Rozpočet EÚ je veľmi dôležitá vec, je dôležitá pre všetkých eh, občanov našich členských štátov, pretože tento rozpočet podporuje ekonomický a sociálny rozvoj našich krajín. E, v našej krajine napríklad e, európske fondy výrazne prispievajú k, našej, e, k našemu hospodárskému rastu, modernizácia infraštruktúry, zdravotnícke systémy a tak ďalej. My chceme tieto zdroje čo najlepšie využívať pre našich občanov a práve preto máme inštitúcie, ktoré kontrolujú využívanie európskych e, fondov. Európsky rozpočet je kontrolovaný aj európskymi inštitúciami, aj inštitúciami všetkých členských štátov. E, vytváranie nejakých politických kritérií, pokiaľ ide o sankcie, e, to je veľmi také otázne opatrenie aby sa nám nestalo to, že jeden členský štát bude doplácať na nejaké politické hry inde neplatenie európskych fondov, to by malo vychádzať vždy z konkrétnych kritérií, spravodlivých e, kritérií, e, tak aby nemohlo dochádzať k nejakým otázkam, nejakým pochybnostiam. E, ďakujem. Pek- Ďakujem, tým sa dostávame na koniec spontánnej rozpravy. Teraz pán komisár Oettinger, nech sa páči. Pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, máme Veľmi pozorne sme si vypočuli vaše vystúpenia, vyhodnotíme ich a sme aj v ďalšom postup, e, dúfam, na ceste k ďalšiemu zlepšeniu nášho návrhu, ktorý predstavuje základ a je to aj výsledok vašej legislatívnej činnosti. Vidím z vašej strany aj ochotu dodržať zásady tohto návrhu s tým, že sa v ňom uskutočnia určité zmeny. Musí byť jasné, že ak chceme žiadať zásady právneho štátu, musíme mať aj konanie na úrovni EÚ v súlade s týmito zásadami. Nemôže tu prevládať svoj vôľa alebo stranickosť. A preto sme v návrhu komisie zakotvili, ako budeme my pracovať ako musíme zostať objektívni? Ako všetky informácie od tretích a od súdov je potrebné zohľadňovať, ako musíme odôvodňovať naše návrhy, ako členský štát má postupovať, e, keď podáva stanovisko. Komisia nemá zodpovednosť sama, pretože Rada a parlament zohrávajú tiež dôležitú úlohu. Rada či parlament môžu jednotlivé návrhy aj zamietnúť. A ak by išlo o takýto problém, e, bude e, možno sa obrátiť aj na súd, teda príslušný členský štát, ktorý nie je spokojný s rozhodnutím, sa môže obrátiť aj na súd a budúci rok. E, budeme mať na stole určité prelomové rozsudky. Ďakujem vám za to, že ste e, mali záujem o túto problematiku a my máme tiež záujem o spoluprácu s radou a s parlamentom. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k jednotlivým spravodajcom. Pán Gardia Zabal, pani Gardia Zabal e, Rubial. Ďakujem pekne. Už sme viedli dnes dlhé rozprávy a ešte e, niečo na programe dnes máme, ale môžem len potvrdiť slova pána komisára a chápem aj opodstatnené obavy niektorých e, kolegov, e, kolegovia tiež sa snažia o, o zavretie dohody ja aby e, som sa rada poďakovala srdečne e, kolegovi e, Sarmanovi za spoluprácu. My sme vychádzali zo stanovisk, ktoré od seba boli trochu vzdialené, ale spolupracovali sme na veľmi dobrej správe a preto ďakujem za správu spravodajcom, ďakujem aj tieňovým spravodajcom a všetkým vo výbore. A ďakujem tiež komisii, pánovi komisárovi Oettingerovi a e, jeho e, odborným pracovníkom, ktorí po vecnej stránke spolupracovali na tejto e, téme. Dúfam, že to, čo sme dohodli, zajtra bude schválené v parlamente, aby sme potom mohli začať rokovať s rumúnskym predsedníctvom a text ešte zlepšiť. Ďakujem pekne. Pán Sarvama, nech sa páči dve minúty. Ďakujem všetkým za príspevky. Veľmi pozorne som si všetko vypočul. Pôjdem trochu netradičným postupom. Poďakujem sa najprv všetkým a nebudú to až slova na záver. Takže ďakujem aj komisii Eh, ostatným, ktorí na tom pracovali, tieňovým spravodajcom a najmä sekretariátu a veľmi rozumným ľuďom z výborov pre kontrolu rozpočtu a z rozpočtového výboru. A v neposlednom rade sa treba poďakovať, a to mimoriadne poďakovať tým, ktorý konštruktívne e, spolupracovali, možno nie tak napriamo podporili e, správu, ale mali určité výhrady a určité nápady do nadchádzajúceho trialógu. A posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že som extrémne smutný a dôvodom toho je už takto funguje e, politika. Dnes sme si vypočuli mnohých, ktorí eh, boli veľmi neúprimní. Hovorili eh, prevažne k svojmu národnému publiku, musím to takto povedať. A v ostatných dva a pol rokoch sme boli svetkami teravickej eh, faražky veľmi závažných dôsledkov, ktoré môže mať politika na jeden vynikajúci veľký národ národ a na, poli, na Európsku úniu a viete, o čom hovorím. A to je na nešťastie to, o čom je politika niekedy. Takže e, skúsme úprimne pracovať v prospech lepšej Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne. To nám ukončilo rozpravu na túto tému. Hlasovanie sa bude konať zajtra a e, Prejdime k nadchádzajúcemu bodu na dnešnom programe stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti fiskály správa kolegu Gigolda na 4 minúty. E, dávam e, slovo kolegyni Scott Kato. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, daňovým podvodom, daňovým zločinom nemožno viesť na národnej úrovni, lebo má cezhraničnú povahu. Zvýšená spolupráca je v tomto smere nevyhnutná. Žiaľ na rade e, vlády európskych štátov blokujú dôležité dokumenty, ktoré by pomohli spoločnému trhu, pokiaľ ide e, e, o to, aby aj veľké spoločnosti platili zaplatili e, dane. Týka sa to aj spoločného daňového základu pri e, daň z digitálnych služieb. E, včera sme E, boli svetkami, e, že tento parlament má spolurozhodovacie e, právomoci a zistili sme, že sú to zlé prostriedky na docielenie cieľa. Doložka pasarel vyžaduje jednomyselnosť. Bol na mesto 1.1.6